Uh, dear friends, ladies and gentlemen, let's... Uh, Drahí priatelia, dámy a páni, začníme. Som rád, že môžem uh, zdieľať zodpovednosť za túto spoločnú schôdzu s pani Vicky Ford, predsedničkou výboru IMCO, s ktorou sme to veľa spoločne zažili, počnúc vypočutiami, a myslím si, že môžem povedať, že máme vynikajúcu spoluprácu aj v rámci digitálneho jednotného trhu. To bola iniciatívna správa, správa z vlastnej iniciatívy a teraz spolupracujeme na viacerých typoch legislatívnych správ, ale toto bola spolupráca, ktorá vychádzala z pravidla rokovacieho poriadku 55. To znamená, že máme takúto zdieľanú zodpovednosť ako dva gestorské výbory. Som rád, že vás môžem privítať všetkých kolegov Zimka Zitre. Chcem poblahoželať pani Vicky Ford k opätovnému zvoleniu. No ja chápem, že aj u nás nedošlo, teda, teda v našom predsedníctve nedošlo k zmenám, a ako to bolo u vás. Ďakujem, Jerži, aj tebe. Gratulujem. Máme troška zmeny na postoch podpredsedov. Dieter sa pripojil ako podpredseda. Som naozaj postená, že post predsedničky, ako aj troch podpredsedničok z, e, majú ženy. Som na to hrdá, ale samozrejme to je len taký zlomok v rámci toho parlamentného nastavenia, kde väčšina je mužov. Korac Bild, Nikola Dante je štvrtý. Korac Bild a Nikola Dante, teda okrem tých dvoch ďalších žien. Ďakujem pekne. Prejdeme na náš program. Samozrejme, moja priateľka Vicky bude predsedať e, druhej časti našej schôdze. Máte ten program vo vašich podkladoch. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak môžeme program schváliť bez zmien. Nevidím, že by tu bola požiadavka na zmenu. Teraz oznámenia. Tlmočenie je zabezpečené vo všetkých jazykoch, to je skvelé. Aký je ten postup? Ďakujem všetkým za dobrú spoluprácu, osobitne pani Ford a dvom spoluspravodajcom, pani eh, Virkonen a pán Ževan, za prípravu tejto schôdze. Nebolo jednoduché nájsť v rámci harmonogramu našich schôdz nejaký termín, kde by sme sa vedeli spoločne takto stretnúť. Chcem pripomenúť, že táto správa bude predmetom diskusie a schválenia počas spoločnej schôdze oboch výborov. Bude tu samostatný návrh programu pre každú spoločnú schôdzu a prebieha to vždy pod eh, spoločným predsedníctvom oboch eh, predsedov. A obaja predsedovia alebo predsedajúci budú za každým informovať, e, že ITRE sa dohodlo, že spoločná schôdza sa bude diať aj za súhlasu oboch spoluspravodajcov. To je dôležité. Našou témou sú elektronické platformy v jednotnom digitálnom trhu príležitosti a výzvy pre Európu. Prvá výmena názorov e, v zmysle pravidla 55 správ z vlastnej iniciatívy. Nemáme ešte dokument, podklad, ale radi by sme vedeli, aký je váš názor. Ako som už povedal, máme tu dvoch spravodajcov. A ak mi dovolíte, poprosím spravodajcov každý po 5 minút a potom poprosím tieňových spravodajcov a potom sa ujme predsedaniu, čo mi bude veľkým potešením. Ujme predsedania, čo bude veľkým potešením kolegyňa Viki. Čiže najskôr tie správy oboch spravodajcov. E, nebudem to zbytočne naťahovať, len chcem povedať, že môžu sa mi hlásiť rečníci tí, ktorí teda nie sú tieňovými, ak chcete vystúpiť, tak mi dajte vedieť, lebo ja budem predsedať tej časti schôdze. Zbieram teda mena. Dajte mi signál. To je dôležité, ďakujem. Pani Virkonen. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno. Začali sme s kolegom na tom pracovať, pán Jovan spoločná správa o elektronických platformách a jednotnom digitálnom trhu. A dnes ráno sme veľmi radi, keď nám dáte vaše postrehy o veciach, ktoré by mali byť súčasťou tejto správy. Každopádne na úvod e, poukážem na niektoré záležitosti, ktoré sú dôležité z pohľadu ITRE, keď hovoríme o online platformách alebo elektronických platformách tá slubná vec je, že samozrejme trh s platformami sa veľmi rýchle rozvíja a tie trhy sú globálne. To znamená, že elektronické alebo online platformy poskytujú nové trhové fórum pre produkty a pre služby. Často fungujú ako uľahčovateľia medzi dopytom a ponukou, poskytujú spotrebiteľom širokú škálu volieb eh, a účinnú cenovú konkurenciu. Takisto vieme, že online platformy vytvárajú nové podnikateľské príležitosti a podnikateľské modely Napríklad malé a stredné podniky môžu mať prospech z takých platform, ktoré poskytujú prístup ku globálnym trhom bez toho, aby investovali do nákladnej infraštruktúry. Niektoré platformy online vykonávajú alebo fungujú alebo realizujú aj v rámci kolaboratívneho hospodárstva. Čelíme veľa výzva, výzva v Európe. Je tu samozrejme veľký potenciál, ale vieme, že súčasný podiel trhovej kapitalizácie EÚ, pokiaľ ide o tieto platformy, je veľmi nízky Máme pár úspešných príbehov v Európe, ale chceli by sme, aby ich bolo viac. Vieme, že väčšina tých trhových lídrov po celom svete pochádza, pokiaľ ide o tieto platformy zo Spojených štátov. Preto musíme podporovať rast elektronických platformiem po Európe a musíme posilniť schopnosť európskych platformiem konkurovať na globálnom trhu. To podporuje aj rast celej digitálnej ekonomiky v Európe v Európe je dôležité odstrániť prekážky, ktoré e, znemožňujú jedno hladké fungovanie týmto platformám cez hranice a to by potom zlepšilo fungovanie vnútorných trhov na Európe. Jedna z priorít alebo aktivít e, by sa mala týkať umožnenia naštartovania startupov a takisto scale-upov. Je veľmi dôležité vytvoriť takýto priestor, pokiaľ ide o elektronické platformy v Európe. Európa musí takisto poskytnúť spravodlivé a inovačne priaznivé prostredie, a pokiaľ ide o aj výskum a vývoj, ten je veľmi dôležitý z pohľadu generovania nových myšlienok a inovácií. A infraštruktúra musí byť aktuálna, respektíve musí e, byť nastavená tak, aby v budúcnosti vydržala. Vysokorýchlostné pripojenie je nevyhnutným predpokladom na poskytovanie používanie elektronických služieb. Keď sa pozrieme pozorne na naše právne úpravy, reguláciu, tak jedna z vecí, ktorá podľa mňa je mimoriadne dôležitá, je, že vždy sú tam nejaké iné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na svet online a offline. Porovnateľné služby a firmy by mali mať rovnaké podmienky, tak online ako offline. Mala by tam byť neutralita a rovnaké pravidlá, tak offline ako aj online, zabezpečujú spravodlivú a efektívnu konkurenciu. Samozrejme, čelíme novým výzvam a jedna z vecí, ktorá je jedno z najväčších e, obáv v súvislosti s prebiehajúcou diskusiou takýchto elektronických platform, platformiem je práve zodpovednosť e, prostredkovateľov. Je dobré, že komisia prislúbila, že vy, vydá usmernenia v tejto súvislosti. Takisto je dôležité, aby tieto elektronické platformy prevzali sami o sebe viac zodpovednosti, aby aktívne konali proti nezákonnému a nevhodnému obsahu Musí to byť spoločný boj. Aby som teda uzavrela no, môj úvod, myslím, že v Európe by sme mali vytvoriť rovnaké podmienky hry pre elektronické platformy v EU a taký typ prostredia, ktorý povedie k posilneniu investícií a ktorý povzbudí nové inovácie v Európe, pretože samozrejme chceme, aby sme mali špičkových lídrov celosvetovo, pokiaľ ide o tieto elektronické platformy, aby pochádzali aj z EU. Teším sa na vaše podnety a takisto čakám na plodnú spoluprácu so všetkými tieňovými spravodajcami. Spolu s kolegom, s pánom Žuvanom, plánujeme prvé stretnutie s tieňovými spravodajcami počas 1. februárovej plenárky v Štrásburgu, počas plenárky v Štrásburgu v februári. Budeme mať teda možnosť diskutovať o tom viacej, o niekoľko týždňov a budeme pracovať na návrhu stanoviska počas februára. Ten termín na vypracovanie tej správy je do 28. potom to bude zaslané na preklad, takže pracujeme v úzkej súčinnosti s kolegom Zimko, pánom Žuvenom a tešíme sa na vaše názory ohľadom tejto správy. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, spoluspravodajca pán Žuvan. Ďakujem pekne. Áno, pokiaľ hovoríme o digitálnej eh, revolúcii, uh, už je to taká, zase povedať, bežná téma. Samozrejme, digitálny priestor to nie je iba priestor nejakej výmeny, je to vlastne nový priestor moci. A je to e, nová moc, ktorá je politická, ekonomická aj sociálna a tie platformy e, v nej zohrávajú kľúčovú úlohu. A naozaj treba si e, položiť niektoré otázky, vrátane tej otázky, ktorú pani Virkunen položila, pokiaľ ide o skutočnosť toho, že nemáme v tejto oblasti reálnych európskych šampiónov alebo lídrov na takýchto platformách a podľa všetkého to vyplýva skôr z toho, že pravidla v tejto oblasti chýbajú, než že by ich bolo príliš veľa. Takže dnes sa treba naozaj pýtať, pokiaľ ide o tú platformizáciu nášho hospodárstva, ako to bude vyzerať. Otázky e, e, sa tu teda otvárajú, či e, verejné e, pravidla sú nastavené, či sú nastavené tak, aby e, dokázali reagovať na výzvy digitálnej revolúcie, či právo, či už daňové právo, e, právo spoločnosti a ostatné druhy práva, či sú prispôsobené a pripravené na príchod tejto novej reality. A e, treba e, zabraniť dvom veciam. Poprvé, e, také nejaké reakcie, ktoré by boli definitívne, ktoré by e, boli obmedzujúce voči budúcnosti. V minulom mandáte som mal za úlohu spoločne s ďalšími kolegami e, tému vývoja digitálne, alebo digitálneho vývoja spoločnosti. A keď sme začali eh, na tom pracovať, vtedy ešte cloud napríklad ani neexistoval. Eh, a za tie roky, čo sme na tom pracovali, eh, práve v tom čase ten cloud prišiel a tým pádom na všetko my sme prijali nejaké rozhodnutie, pokiaľ ide o ten cloud a tým pádom sme vlastne zabránili nejaké, nejakej dobrej reakcii v súvislosti s ďalším vývojom, čiže zabrániť tomuto nejakej definitívnosti ktorá neumožňuje flexibilitu do budúcna. Ale zároveň treba zabrániť aj takej, e, by som povedal, nejakej e, správe, takej e, málo ambicioznej. E, my sa snažíme hlavne odstraňovať prekážky na vnútornom e, trhu. To je naša hlavná úloha na našom výbore. A zabrániť e, alebo ukončiť dvojitú fragmentáciu. Jednak máme fragmentáciu medzi národnými legislatívami. E, my chceme E, takýmto spôsobom tiež povzbudiť to, aby nám vznikli európsky šampióni v tejto oblasti, ktorej fragmentácia e, bráni. A potom tá druhá fragmentácia, to je špecifická fragmentácia a to je medzi online svetom a medzi offline e, svetom. Podniky predávajú buď v offline svete alebo v online svete a medzi týmito dvoma svetmi by nemali byť nejaké veľké rozpory. A pokiaľ ide o spoluprácu s komisiou tam určite sa budeme spoločne snažiť nájsť riešenia. Teší ma aj spolupráca s tieňovými spravodajcami a takisto ma teší, že mám túto príležitosť opäť e, zdôrazniť taký pozitívny e, prístup e, voči európskym podnikom. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, kolega. Myslím, že to je dobré riešenie, že oba výbory sú zodpovedné, sú tými gestorskými pokiaľ ide o takýto dôležitý spis a tú iniciatívu, ale každopádne e, pôjde o prípravu legislatívnych spisov. Teraz prejdeme na tieňových spravodajcov v mene SAD. Dvaja kolegovia, Jose Blanco López a Sergio Gutierrez Pietro. Vy rozhodnite, ako pôjdete. Muchas gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Minulý týždeň sme tu na výbore ITRE hovorili o tej kolaboratívnej ekonomike. A dnes hovoríme o platformách. Úprimne si myslím, že by sme mali e, spraviť správu e, spoločnú k obom témam e, po správnosti, pretože oddelenie ich ani sa nedá dobre vnímať. Hovoriť o digitálnych platformách, to znamená hovoriť o niečom, čo prináša veľkú revolúciu do našich životov. A nielen v digitálnej oblasti, ale aj v tej fyzickej oblasti. Myslím si, že Európa si nemôže dovoliť e, pozerať sa iba, ako nám tento e, vlak uteka pred očami. Ako je napísané aj v tom dokumente, pri e, tej komunikácii my dobre rozvíjame aplikácie, to je v poriadku, ale pokiaľ ide o platformy, tam sme naozaj pozadu. Nejaké koncepty, digitálne koncepty, tam sme úspešní, ale obchodné využitie takýchto nápadov, tam už nie sme takí silní bol tam e, trojciferný počet e, platform, platformiem, ale iba 25 z nich boli európske a dokonca generovali iba nejakých okolo 5 e, trhu z hľadiska ekonomického. To je veľký problém, ale problémy sú aj ďalšie. A keď sa hovorilo o kolaboratívnej ekonomike, už som to tiež povedal, treba sa pozrieť na redefiníciu trhu práce a zabraniť tomu, aby teraz ľudia mali nestabilné e, pracovné situácie. A potom je tu otázka prenosnosti alebo prenositeľnosti digitálnej identity. A takisto sa treba pozrieť na to, ako e, e, rieši otázku väčšej transparentnosti napríklad pri vyhľadávačoch a využívanie informácií, ktoré oni získavajú a skladujú, pokiaľ ide o ich používateľov a potom vzťahy medzi platformami a ich poskytovateľmi a zabraniť e, vytváraniu nejakých monopolistických e, trhov, bojovať proti ilegálnemu obsahu na internete alebo venovať sa téme vzťahu medzi eh, nastavovaním eh, cien a získavaných eh, údajov o používateľoch, aby nedochádzalo k nejakému zneužívaniu situácie. Ja sa veľmi teším na návrhy s pravodajcov a teším sa na ďalší vývoj a rozvoj našej práce. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega. Mhm. Ďakujem pekne. Poprvé, my ako socialisti v rámci e, tohto výboru chceme povedať, že potrebujeme regulácie. E, je tu momentálne diskusia s Európskou komisiou, tá hovorí skôr o osvedčených postupoch, o autoregulácii takéhoto nového e, trhu. Vidíme, aké sú tu percentuálne nárasty v iných svetových ekonomikách. Vidíme, že práve tento segment stále narastá a uberá z tej povedzme, tradičné ekonomiky a preto si myslíme, že je dôležité eh, regulovať eh, tento segment, aby sme eh, dodržiavali ste pravidla, pokiaľ ide o sférovú hospodárskú súťaž. A pokiaľ ide o tú autoreguláciu tohto trhu, tak to znamená, že sú ekonomické subjekty, ktoré sa riadia odlišnými eh, pravidlami a to je nespravodlivé. Je to nespravodlivé voči aj tradičným eh, podnikom a vlastne vytvára to aj nové eh, situácie zneužívania tejto skutočnosti. Takže treba regulovať aj tento segment, aby mali rovnaké pravidla všetci, všetky hospodárske subjekty, aby sa rovnako pristupovalo spravodlivo aj k za, e, zamestnancom a aby bol ten hospodársky rast trvalo udržateľný. Je pravda, že niektorí hovoria, a tiež to myslím, že kolaboratívne hospodárstvo. Nové digitálne hospodárstvo môže viesť k väčšej demokratizácii hospodárstva. Áno, možné to je. Ale takisto vieme povedať, že toto sa stane iba vtedy, keď budú jasné pravidla a spravodlivé pravidla. A preto e, chceme, aby e, návrh bol ambiciózny, aby komisia ho pripravila čo možno e, najskôr, respektíve aby tú ďalšiu legislatívu a ambicióznu pripravila čo možno najskôr. Naozaj si myslím, že už máme dostatočné skúsenosti aj v iných oblastiach, aj dokonca v iných regiónoch e, sveta a nakoniec aj e, tu v EÚ v iných sektoroch, napríklad e, konkrétne v prípade eurozóny, na to, aby sme mohli nejaké základné pravidla nastaviť. A keď hovorím o novom hospodárstve, e, samozrejme z toho môže vyplynúť zneužívania situácie a treba sa na to pripraviť a asi už máme tú intuíciu, aké by to mohli byť. Pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa, takisto v súvislosti aj e, s pozíciou zamestnanca alebo pracovníka, treba hovoriť aj o tej spoločenskej zodpovednosti firiem, aj v tejto súvislosti E, digitálnych platformiem. A my si myslíme, že je potrebné regulovať ochranu spotrebiteľa jednoznačne. Máme jednotný trh, kde ešte aj v tej tradičnej ekonomike máme veľa vízie, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa a samozrejme tieto isté výzvy sú o to väčšie aj v digitálnom hospodárstve. Treba nastaviť jasné pravidlá, ktoré jasne povedia, aké sú zodpovednosti podľa tých tradičných pravidel, ktoré už máme v súvislosti s ochranou spotrebiteľa e, v prípade online platformiem, pretože nie je to e, dnes jasné. E, je tam veľa hráčov a spotrebiteľi by mali byť si istí, aké pravidla v tejto oblasti platia. Takisto treba rozlišovať medzi živnostníkom a e, zamestnancom v kolaboratívnej ekonomike, tak povediac. Mali by byť rovnaké pravidlá a takisto aj pokiaľ ide o zneužívanie e, pravidel e, hospodárskej súťaže, ako hovorili kolegovia z ITRA. A potom ďalšia vec, ktorá je tiež veľmi dôležitá, už budem veľmi stručný, kvalifikácie sú veľmi dôležité. Treba nastaviť jasné, transparentné pravidla pre kvalifikácie a hodnotenia, ktoré používateľia robia, pretože v tejto oblasti tiež chýba regulácia a vznikajú tam nové fiskálne podvody. Prepačte, kolega Blanko López hovoril o minútu menej, takže mohli ste vyhovoriť o minútu dlhšie, ale prosím vás naozaj, tie mi spravodajcia, viac ako 3 minúty, naozaj nie, nehnevajte sa. Uh, we go to ECR. Prejdeme na EKR. Anna Nervan Bosult ste posadení na neočakávaných miestach. E, nech sa páči, ďakujem pán predseda. Áno, sedím na inom mieste. E, budem pokračovať po holandsky. Som poslankyňou alebo členkou Vitre. a takisto som aj na IMKO. A som tieňovou spravodajkyňou za IKR e v rámci ITRE, ale ako členka IMCO, sa dokážem pozrieť na záležitosť aj z iného uhla. Je jasné, že ten všeobecný dokument, ktorý vypracovala komisia, sa snaží zohľadniť názor e, členských štátov a takisto parlamentu. Snaží, snaží sa komisia posúdiť, do akej miery je potreba regulácie na národnej, regionálnej, eventuálne na európskej úrovni, pokiaľ ide o niektoré veci. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že nemáme jednotnú definíciu pre všetky tieto elektronické platformy online všetky tie veci, ktoré sa dejú na týchto elektronických platformách, nie je možné ich paušálne nejakým spôsobom definovať. E, nedá sa na ne prilepiť tie isté čísla a musíme rozlišovať aj tie pravidlá, ktoré sa na ne vzťahujú. Sú záležitosti, ktoré ovplyvňujú fungovanie týchto platform, ktoré sú odvetvovo špecifické. Máme napríklad regulácie alebo právne úpravy, ktoré sa týkajú e, balíčkového cestovania, týkajú sa audiovizuálneho odvetvia autorských práv a tak ďalej. Musíme sa vyhnúť tomu, aby sme vytvárali pravidlá, ktoré znemožnia vytváranie nových elektronických platform, ktoré budú stať v ceste inováciám. Ako zákonodarci musíme pozbudzovať podnikateľského ducha, ale samozrejme musíme pritom rešpektovať tradičné odvetvia. Jeden zo spravodajcov spomenul že mnohé z tých e, online alebo elektronických platform, s ktorými máme dočinenia, pochádza zo Spojených štátov. A samozrejme, máme čo dobiehať tu v Európe, pokiaľ ide o takýto, takúto konkurenciu. Možno je tu možno taká prílišná starosť o vytváranie pravidel a regulácií by nakoniec mohla viesť tomu, že si skomplikujeme život v Európe pri snahe uzavrieť túto medzeru, dobehnúť. Nie som si istá, či vždy môžeme ísť cestou, skopírovať, prilepiť, pokiaľ ide o to, čo sa deje online a offline, pokiaľ ide o pravidlá výskuma vývoja, tie určite tiež nebudú tie isté. Ak e, poskytnete nejaký byt na prenájom, určite to bude iné, to fungovanie, ako keď prevádzkujete hotel s 200 izbami. Ale nemôžete samozrejme dovoliť ľuďom, aby nemali žiadnu zodpovednosť voči zákazníkom keď hovoríme o priestore online. Je to teda otázka nastolenia správnej rovnováhy a teším sa na spoluprácu so všetkými, aby sme dosiahli dobrý výsledok. Ďakujem. Thank you very much, madam. Ďakujem eh, pekne, to bolo stručné. Ďalej v mene ALDE máme jedného spravodajcu a to je Cora van Neuenhuizen. Eh, tá vystupí za oboch tieňových spravodajcov. Alda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani pred, e, pán predseda. Eh, bohužiaľ, pani Carlos a pani Mlinár tu nemôžu dnes byť, takže ja vystúpim v ich mene. Táto správa, pokiaľ je online platformy, prichádza v čase, kde diskusie prebiehajú jednotlivým sektorálnym legislatívam e, a takisto aj v prípade autorského práva. Tam máme nový pred, spis a preto je dôležité pre ALDE, aby naša práca poskytovala ďalšie usmernenie, než e, aby nejako išla proti tým prístupom, ktoré boli v týchto predpisoch prijaté. A v všetkých týchto predpisoch je jasná jedna vec. E, Rámec elektronického obchodovania by sa nemal podkopávať a najmä článok 14 obmedzená zodpovednosť e, internetových sprostredkovateľov a článok 15 e, o tom, aby tam nebola žiadna všeobecná e, povinnosť monitoringu. Ale myslíme si, tam, myslíme si, že tam sú isté otázky súvisiace s fragmentáciou, pokiaľ ide o to, ako sa tieto otázky implementujú v jednotlivých členských štátoch. A táto správa je dobrý, dobrá príležitosť poskytnúť isté usmernenie v tejto veci. Takisto komisia povedala, že v druhej polovici roku 2016 bude študovať potrebu usmernenia, pokiaľ ide o zodpovednosť platformiem vtedy, keď e, e, nastavia sa dobrovoľné opatrenie, pokiaľ ide boj proti ilegálnemu obsahu. Mohli by sme si vypočuť, alebo by to zaujímavé, nejaké aktuálne informácie od komisie v tejto veci. Ďalšia vec, transparentnosť a férovosť. Komisia hovorí o novom legislatívnom návrhu, pokiaľ ide o spolupráci v oblasti ochrany e, spotrebiteľa, na, teda aby sa to používalo na posilnenie transparentnosti, ale zároveň komisia dáva nové právomoci a orgánom e, dosť náhodným spôsobom e, dávať dole alebo rušiť web stránky a názvy domen. E, tieto kroky, filter, filtrovanie a všeobecné monitorovanie, to nie je dobrá vec ani pre transparentnosť, ani pre e, inováciu. Takže máme v tejto oblasti e, isté obavy. Potrebujeme mať e, viac e, transparentnosti v rámci business to business prostredia na online platformách. Mnohé malé podniky, mikropodniky spoliehajú sa na, na takéto platformy, aby vôbec mohli obchodovať. A je veľmi dôležité, aby podmienky najmä v súvislosti s updatovaním a upgradeovaním boli jasné a transparentné, aby podniky vedeli, čo majú očakávať, keď sa spoliehajú na takéto platformy. Ďakujem pekne pán predseda a obe tieňové spravodajky sa tešia na to, že budú pracovať na tejto téme spoločne so spravodajcami. Ďakujem, Kora. Vidím, že na zozname máme posledného tieňového spravodajcu Michel Raimond Zelený. Nech sa páči. Ďakujem, Herr Vorsitzender. Um, wir als Grüne glauben... Ďakujem pekne. My za sme presvedčené o tom, že si musíme položiť zásadnú otázku. Niekoľko platformiem je niekoľko platformiem, ktoré sa teraz presadili na trhu a ponúkajú celú škálu služieb. Eh, a v podstate je potrebné mm, zlepšiť eh, situáciu na trhu Facebook, Google, Amazon, to Apple z demokratického pohľadu ich fungovanie je problematické, vnímame to aj v iných sektoroch, takže reglementácia sa dá trochu zlepšiť. A čo sa týka európskych platformiem, poskytovateľov, európskych poskytovateľov platformiem, tu by mali byť nové príležitosti, ale veľké platformy už sú dlho na trhu a e, vytvorili si svoj trh, takže musíme sa naozaj zamyslieť nad tým, či a ako môžeme nechať situáciu takú, ako je na najbližších 10 rokov, alebo či sa Európska únia pokúsi e, situáciu zmeniť a priviesť na trh novú koncepciu európsky priemysel, európske obyvateľstvo, európska verejnosť. E, E, si to vníma tak, že by sme sa mali na to pozrieť z pohľadu demokracie. E, ľudia vnímajú určité politické procesy ako problematické. Vieme, že by, tu, by to malo byť lepšie zakorenené. Na internete nevidím takúto možnosť takéhoto východiska. Napriek tomu budeme musieť si politicky rozmyslieť, ako to nastavíme a ako budeme do týchto platform zasahovať. A naozaj si myslím, že musíme nastaviť veľmi rozhodujúce kroky a nemôžeme to nejakým spôsobom selektívne rozdielovať pre európske firmy alebo nejakých príliš e, e, maznať, tak povediac. Mnohé veci idú ruka v ruke, musíme samozrejme zohľadniť, že toto je konkurenčný priestor a tak to aj vnímať. Didn't have on my list. Ďakujem pekne. Nemal som napísanú pani Julia Reda za zelených a za výbor im nech sa páči. Ďakujem pekne. E, pán Rajmon už e, povedal e, to, čo je dôležité, pokiaľ ide o hlavné témy hospodárskej súťaže a transparentnosti. A myslím, že sme v špecifickej situácii, kde eh, veľká časť legislatívneho návrhu, alebo návrhov, ktoré komisia oznámila v tomto oznámení, e, už vlastne boli predtým predstavené, pracujeme e, už na nich aj na výbore, e, napríklad autorské práva, elektronické súkromie, ochrana spotrebiteľa a ďalšie. E, čiže nemali sme sa snažiť tieto veci duplikovať ak chceme mať naozaj pridanú hodnotu v rámci týchto návrhov, treba sústrediť na tie iniciatívy, ktoré e, v, tejto, v tomto oznámení boli oznámené a ešte sa na nich pracovať e, u nás nezačalo. Čiže napríklad e, ten postup takedownu, tam takisto treba hovoriť o tom, ako by mala fungovať obmedzená zodpovednosť, transparentnosť vzťahov B2B, údaje, ktoré sú generované e, prístrojmi a tak ďalej. Už sme vlastne spolupracovali ITRE a INCO, pripravovali sme spoločnú pozíciu, pokiaľ ide o platformy e, v prípade digitálneho jednotného trhu, takže treba sa v to vychádzať. Viaceré dôležité pozície a princípy sme už e, definovali, mali sme sústrediť na implementáciu a na vymáhanie existujúcej legislatívy, najmä v prípade spotrebného spotrebiteľského práva a treba, aby dochádzalo k súťaži medzi platformami, medzi jednotlivými sektormi, aby tam nevznikali tzv. lock-in efekty, aby naozaj mohli si e, vyberať spotrebitelia a e, používať, e, prechádzať z jednej platformy na druhu. Nesme dochádzať k narúšaniu trhu, nesme dochádzať k nejakým krížovým dotáciám, biznis modelov a takisto je veľmi dôležitá obmedzená zodpovednosť v prípade elektronického obchodu, bolo povedané z strany komisie, že túto otázku nechcú otvárať, ale ja chcem zdôrazniť, že naozaj tento princíp je dôležitý pre základné práva, pre otvorenosť internetu a pre právnu istotu a inovácie. Čiže ak chceme e, mať viac európskych platform, ktoré sú úspešné na celom svete, ale zároveň chcú obhajovať práva ich používateľov a dodržiavať ich, tak e, práve toto je dobrý e, základ pre e, tieto ciele. Ďakujem pekne, tieto informácie sú veľmi dôležité pre našich hlavných e, spravodajcov. Všetko, čo hovoríte. Daniel Dalton ďalej, ECR, IMKO, mi spravodajca. Ten poslal stručné informácie prostredníctvom kolegyne Anneli Van Bosiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Kolega sa ospravedlňuje, že tu nie je osobne, čiže prečítam, čo nám napísal. Je to stručné stanovisko. Takže jeho pozícia nasledovná. Oznámenie komisie víta. V roku 2016 eh, to znamenie prišlo, čo naozaj bol najvyšší čas a naozaj súhlasím s tým, že netreba nejako rýchlo príjmať legislatívu a unáhle, napríklad treba e, dvakrát pozrieť e, na súčasnú situáciu, aby náhodou sa e, nestalo to, že budeme obmedzovať hospodársky rast v tomto sektore v Európe. Komisia hovorí, že chce pracovať na základe porovnateľných e, pravidiel od e, porovnateľných e, služieb pracovať a to sa interpretuje strany aktérov rôznymi spôsobmi a bolo by zaujímavé vypočuť si od komisie, čo presne chcú v tejto veci spraviť. Napríklad Airbnb nie je, je alebo nie je vnímaná rovnako táto služba ako napríklad hotel. Byť v prospech inovácie je veľmi dôležité, je to veľmi mobilný, mobilný sektor a pokiaľ budeme príliš prísne, môže sa nám stať, že vytvoríme digitálne čierne hospodárstvo alebo že vytlačíme takéto podniky mimo Európy, pokiaľ nebudeme e, tie rozdiely medzi online platformami uznávať, bude to problém. Aj sama komisia hovorí, že tie platformy sú veľmi rozmanité. E, treba, aby sme podporili e, toto hospodárstvo, pretože pre našu, e, našu celkovú ekonomiku veľmi dôležité. Komisia už navrhla isté návrhy aj v prechádzajúcej smernici, ale tu mnohí vnímajú e, tak, že príliš e, vytvára administratívnu záťaž v prípade niektorých platformiem a dúfajme, že v tomto oznámenie komisie bude také... Mm, pozitívnejšie. V každom prípade toto je hospodárstvo, ktoré má veľkú budúcnosť v Európe a teším sa na ďalšiu spoluprácu aj so spravodajcami a tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne za tieto návrhy pre oboch eh, spravodajcov. A teraz poprosím eh, Vicky, aby eh, vystúpila ona. Takže hlasia sa nám kolegovia Uh, Predsednička číta zoznam mien. Hlasí sa niekto ďalší, Ellen Gephardt. Vy vzadu. Michel Bonny ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mám tri veci. Poprvé, otázka v súvislosti so zodpovednosťou sprostredkovateľov. Treba o tomto koncepte eh, hovoriť aj v e, možno v tom duchu, že by dochádzalo k autoregulácii, aby sa zabraňovalo nejakému nevhodnom obsahu a neférovým e, postupom. Na druhej strane je dôležité, aby sme e, zabraňovali aj fragmentácii v Európe, aby sme mali jasné pravidlá, pokiaľ ide o takúto autoreguláciu a spolureguláciu v rámci Európy. Po druhé, rozmýšľajme aj nad e, tým, že sme mali teda uznať, že sú rôzne druhy platformiem keď hovoríme napríklad o zdravotníckých platformách, e, telemedicína, zdravotníctvo na, na diálku a v tejto oblasti treba hovoriť aj o bezpečnosti nakoniec. Pre nás, ktorí používame takéto platformy, aj pre ich ďalší vývoj je toto veľmi dôležité. Aj pre ďalší teda vývoj takýchto služieb. A potom posledná vec. Ako môžeme podporiť vývoj a rozvoj vzdelávacích platform. Neviem, či to bude vyžadovať nejaké špeciálne pravidlá, ale myslím, že keď sme hovorili o rôznych e, platformách, tak treba aj na tieto pamätať a pamätať hlavne na to, že neexistuje nejaké jedno riešenie pre všetky platformy. Ďakujem pekne. Ďakujem Sean Kelly. Ďakujem pekne, gratulujem vám, že vás e, opäť potvrdili do funkcie funkcii, do funkcií aj jedného, aj druhu. A na úvod by som chcel povedať, že naozaj máme tu veľké výhody, e, pokiaľ sa tento sektor bude vyvíjať tak, ako by sa mal. Ale ako už povedali aj iní kolegovia, e, náš európsky e, trh predstavuje celosvetového iba 4% a to si myslím, že je hrozný výsledok. Naozaj to znamená, že Európa v tejto oblasti vôbec na tom nie je dobre my pokiaľ to situáciu nezmeníme, tak nemôžeme povedať, že sme úspešní. Sme svetovými lídrami v niektorých oblastiach, e, klimatické zmeny napríklad, pokiaľ ide o znižovanie emisí, to nám ide, ale myslím, že aj tu by sme mali mať podobné ciele, aby sme mali 30% trhu do roku 2030, aby sme si dali takýto ambiciózny cieľ, aby sme nekladli prekažky v tomto procese, ako povedali predrečníci, ak to spravíme e, poriadne, naozaj môžeme úspešne, je to pre nás výzva, mali by sme sa aj venovať. Ďakujem pekne, ďalej pani Dante, pán Dante, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem za všetky vystúpenia kolegov. Ja ako spravodajca v rámci kolaboratívneho hospodárstva som mal možnosť v tejto chvíli analyzovať a prehlbiť niektoré aspekty tých platform. To je evidentne Eh, jeden z aspektov. Eh, nejde pri platformách len o túto kolaboratívnu ekonomiku, kde oveľa viac, ale mal som aj eh, možnosť dostať sa do niektorých problematických bodov, ktoré musíme prehlbiť v rámci tejto všeobecnejšej témy platformiem. Krátky zoznam. Najskôr ide o konkurencieschopnosť a tendenciu monopolov, ktoré vzniká, ktorý, ktorý vzniká táto tendencia, pokiaľ ide o tieto platformy. A ako na všetkých trhoch je pri neregulovaní tendencia vzniku monopolov a takisto aj pokiaľ ide o platformy, tak e, sa tu uzatvára istý systém monopolov. Stačí si e, spomenúť na niektoré typy platform, ktoré sa stali monopolmi na svete. Nehovoríme o Európe, ale o svete, niektorých odvetviach našeho hospodárstva. Otázka teda, ako dokážeme sa vyhnúť v rámci systému digitálneho hospodárstva, digitálnej ekonomiky, vzniku, ako sa dokážeme vyhnúť vzniku takýchto monopolov na takomto type trhu a ako zabezpečiť eh, najväčší prístup pre všetky podniky. To je otázka. Po druhé, reputácia online. To, čo je dôležité tak pre tých, ktorí poskytujú a prijímajú tie služby, teda aj klientov, reputácia predstavuje obrovskú hodnotu. Musíme, pokiaľ ide o túto tému, mať jasné pravidla nastavené pre tento trh, pretože ako eh, sa buduje reputácia, akými algoritmami eh, dosahujeme vytvorenie reputácie a nakoniec ako alebo ak e, takáto reputácia je e, prvok, ktorý prislúcha niekomu, nejakému, nejakej platforme, potom vzniká otázka, či je to teda súkromné vlastníctvo e, tejto platformy alebo toho subjektu, či už poskytovateľa služby alebo klienta. Aj to je dôležitá téma, ktorú podľa mňa musíme posúdiť. V Spojených štátoch sa jasne ukazuje, že je tu časť kde prebieha k analýzám istej diskriminácie vznikajúcej vo vnútri tých platformiem, e, keď e, hovoríme o veciach ako je napríklad náboženské alebo vierovýznanie a tak ďalej E, to sú veci, ktoré musíme sledovať, pretože to zasahuje do našej slobody. Potom otázka riadenia, narábania s údajmi. Všetci poznáme tieto platformy, e, aj oni poznajú teda nás veľmi dobre, vedia o našich e, tendenciách, našich prednostiach, našich preferenciách rôznych typov a je nevyhnutné, aby tu boli nastavené pravidlá, ktoré budú zaručovať spotrebiteľom ochranu pri narábaní s ich údajmi. To sú všetko dôležité výzvy a ja želám spravodajcom ako nám všetkým, aby sme odvedli prácu, ktorá vytvorí e, v budúcnosti také podmienky, ktoré umožnia Európe rásť a umožnia aj tomuto dôležitému odvetvu rásť. Pascal Arimo. Pascal Arimo. Ďakujem pekne, e, Vicky. E, ja budem hovoriť o online nákupe alebo odbyte tých tovarov a môžem už povedať, aké sú moje skúsenosti, pokiaľ ide o túto diskusiu. A môžem aj e, uviesť kritériá, na základe ktorých by sme mali takéto akty e, posudzovať. E, dávam zapravdu tým kolegom, ktorí hovoria, že v tejto oblasti už máme dočinenia s štruktúrami, ktoré sú podobné monopolom. A ako môžeme dosiahnuť, aby tieto štruktúry, ktoré sa podobajú monopolom, aby neboli v iných rukách ako európskych, ako zabezpečíme dynamiku v tomto digitálnom jednotnom trhu, aby sa mohli zúčastňovať tohto trhu aj európske trhy. A e, monopol zostáva monopolom, dokiaľ nepríde niekto, kto to robí lepšie ako ten monopolista. Myslím, že príklad Nokia je veľmi dobrým príkladom. Myslím si, že zo skúseností, e, ktoré e, sme už nazbierali v rámci diskusí, sú isté usmerenia, ktoré by sme sa mali držať aj pri vytváraní platformiem. Platformy sú samozrejme tie nástroje, E, napríklad v mnohom prípade to vnímame tak na predaj online tovaru, tovaru. Nemali by sme samozrejme robiť iné pravidlá pre online a offline, to všetci uznávajú, ale čo by sme predovšetkým mali spraviť bez ohľadu e, na to, akú oblasť budeme upravovať právne, ak budeme prijímať tie pravidlá, tak mali by byť jednoduché. To je to najdôležitejšie v digitálnom trhu. Jednoduché pravidlá, ktoré pochopia všetci, tak aby sme vytvorili rovnaké podmienky. A jednoduché pravidlá vytvoríme podľa mňa len vtedy, keď budeme tieto pravidlá harmonizovať. Keď budeme mať jedno pravidlo pre 28 členských štátov. Pretože ak sa nám nepodarí prijať, vytvoriť jedno pravidlo pre 28 členských krajín, tak potom pomôžeme komu? Len tým, ktorí už majú silu podobnú monopolu, lebo tí potom dokážu si poradiť s tou rozmanitosťou týchto pravidiel. Nedokáže to firma s dvomi zamestnancami, vedia to len veľký. Mali by sme teda naše pravidlá riešiť harmonizovanie a nemali by sme zabúdať na, a tu sa pozerám na kolegyňu Gepard, ktorá určite k tomu niečo za chvíľu povie, lebo vždy sa hádame, nie nejak e, intenzívne, ale veľmi roztomilo, čo potrebujeme, pokiaľ ide o tú, tú, tú ochranu spotrebiteľov. To môže byť jeden z argumentov ochrana spotrebiteľov, e, prečo nastaviť e, správne tieto pravidlá. Takisto otázka, aké by malo byť, ako prísne by mali byť nastavené tieto, tieto práva spotrebiteľov. Ešte jedna vec, je nevyhnutné informovať spotrebiteľov o týchto právach a ten si ich musí byť schopný uplatniť. Ďakujem. Ďakujem pekne, Sabine Vaheja. Veľa k tým monopolným štruktúram a pokiaľ ide o otázku zodpovednosti, ja by som sa chcela dostať k otázke e, regulácie tých platform a takisto toho ručenia alebo zodpovednosti Myslím si, že je to správne nastavené v tej existujúcej e, smernici, ale myslím si, že musíme si povedať, že kde začína tá zodpovednosť. Kde začína to byť aktívna platforma, ktorá aktívne veci e, predáva a ponúka, alebo kde som len nejaký pasívny kanál prechodu. Mali by sme aj toto riešiť v tomto spise a mali by sme jasne pomenovať e, to v tomto, tejto agende, pretože niektoré ďalšie veci, ktoré sú v momentálnom stave rozpracovania, môžu byť ako návod. A musí byť jasne identifikovateľné, kde som aktívnym aktérom, kde ten obsah, tie produkty, ktoré sú šírené alebo predávané cez tú platformu, kedy už vie, kedy ich poznám a kedy som jednoducho len nejakým neutrálnym e, takým prechodom jeden príklad, keď e, napríklad ja e, úplne cieľene k niektorým obsahom viažem reklamu, tak nemôžem povedať, že nemám žiadne poňatie o obsahu tej platformy. Ja potom presne viem, aký je ten obsah, čo sa s tým deje, či je to zákonný alebo nezákonný obsah a to už tak, či tá kontrolujú v súčasnosti platformy. Ja si myslím, že tu by sme mali to jasne vymedziť a je lepšie potom nastaviť iné úpravy. Evelyn Gephardt. Evelyn Gebhardt. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa neskôr poďakovať dobrej práci dvoch spravodajcov, ktorí naozaj veľmi e, dôsledne pristúpili k tej práci. A dávam zapravdu tým, ktorí vravia, že musíme veľmi dbať na to, aby sme e, boli koherentní v súvlade v našej politike. To, čo znamená aby tieto dva spisy, teda platformy a tzv. kolaboratívnu ekonomiku sme neroztrhávali, lebo diferencovanie medzi tým, čo sú platformy a čo je sharing economy, je to veľmi ťažké do istej miery. A musíme dávať pozor na to, aby sme nejaký nesúlad nevniesli do toho celého počinu. Pánovi Arimovi dávam zapravdu, že vždy sa tak roztomilo sporíme v rámci nášho výboru, ale jednu vec eh, vám dávam zapravdu v jednej veci. Eh, rovnaké práva, rovnaké pravidla pre všetkých, to je to najlepšie, ale musia tie platiť, tieto pravidla v členských štátoch, nemôžu byť spochybňované. A to je vec, kde sa naše názory troška rozchádzajú, lebo vravíte, že dobre, keď je to v nejakom štáte ináč alebo celkovo lepšie, tak ja hovorím, že to nie je dobre, nestačí to, lebo spotrebitelia sú zakotvení vo svojich tradíciách, pokiaľ je o tieto otázky. A potom musíme naozaj dávať pozor na to, aby neboli spochybňované tie veci, ktoré patria do tradície tých spotrebiteľov. A pokiaľ ide o tie platformy, tak budeme, dostaneme dôveru na tieto platformy len vtedy, keď sa postaráme o to, že tí spotrebitelia sa na nich budú cítiť dobre v rámci tohto prostredia. Jednoducho takto. A ak budú mať strach, obavu, že dochádza k obmedzeniu ich práv, tak potom jednoducho tieto platformy nebudú využívať a to musíme vždy mať na pamäti. Ďakujem. And Sandra. Um. Alexander. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela upozorniť na obrovský potenciál, ktorý predstavuje hospodárstvo platformiem a na nutnosť mať rámec, prostredie, ktoré umožní rozvoj startupov a e, vznik e, naozaj tých najlepších v Európe. E, iba 25 Európanov dnes dôveruje vyhľadávačom a sociálnym sieťam a myslím si, že ide o dôveru. Tá je kľúčom k úspechu digitálneho hospodárstva. Táto dôvera Vernosť e, spotrebiteľov sa dá realizovať cez viaceré aspekty, na ktorých chceme pracovať, napríklad povinnosť poskytovať jednoznačné informácie užívateľom o právach, ktoré sa uplatňujú na poskytované služby cez tieto platformy, či je to poistenie, zdravotníctvo, bezpečnosť a iné veci. Takisto je potrebné e, zabezpečiť mechanizmus certifikátov, názorov a stanovisk tak, aby e, sa zlepšila reputácia toho, čo sa poskytuje na internete. Musí byť aj proaktívna spolupráca platformiem s, s administratívou. E, Takisto tu budeme ako tieňová spravodajkyňa na tému kolaboratív na ekonomika vo výbore EMPLA a v, v tejto funkcii chcem povedať, že ak chceme umožniť rozvoj digitálneho hospodárstva vo všeobecnosti, jednoznačne musíme pracovať a rozvíjať kompetencie tak, aby naši občania Eh, a eh, mali vzdelanie, odbornú prípravu, eh, priebežnú celoživotnú prípravu, tak aby boli vybavení náležitými a potrebnými zručnosťami. Ďakujem. Renate Zara. Renate Zara. Ďakujem pekne. Pár dní dozadu som mal možnosť byť prítomný na inaugurácii akademického predstaviteľa, išlo len o kde bola aj Romano Prody, bývalý komisár. Hovoril o ťažkostiach, ktoré Európa prechádza, hovoril o stagnácii, ekonomickej stagnácii, hovoril o probléme vrátiť sa k rastu. Pripomenul a tie veľké momenty zmien v Európe e, otvárali práve nové prístupy hovoril o stredoveku, hovoril o tom, ako o cestách do Ameriky na konci 14. storočia, 15. storočia, ktoré viedli k veľkým zvratom, veľkým momentom naštartovania rastu na celé storočia. Nič podobné sa neudialo. E, pokiaľ ide o to vystúpenie, tak Romano Prody uvádzal, ako e, to fungovanie bežného, e, v rámci toho bežného fungovania sveta, ako sa objavujú aj platformy. Naznačil to riziko, ktoré tie elektronické platformy predstavujú, keď pochádzajú z iných krajín sveta, len zriedkavo sú práve, pochádzajú teda z Európskej únie. Ten, ktorý bol predo mnou, ten rečník, on hovoril o právach spotrebiteľoch. Ale my nehovoríme o otázke trhu, my hovoríme o otázke moci. Chystáme samozrejme aj rok, ktorý bude sa týkať, respektíve deň ochrany pravidiel, pravidiel spotre, ochr- dá spotrebiteľov a to je vlastne deň e, moci alebo moci tých, ktorí kontrolujú tieto údaje. Mark Zuckerberg, zakladateľ Facebooku, hovoril, že nebude sa uchádzať o 4 roky e, prezidentský úrad. Je to prekvapivé počuť to od takéhoto mladého e, človeka po dňoch klebiet alebo takých chýrov e, povedal nakoniec, že nebude on kandidovať o tomto hovoríme, o takomto type vzťahov, o takýchto javoch e, okolo tých e, údajov, okolo tých platformiem. Nehovoríme len o slobodnej voľbe spotrebiteľov. Ameriku objavil nie stav, startup, e, ale bolo to kvôli tomu, že tu bolo rozhodnutie vlády, vlády, ktorá bola najdôležitejšia v tom čase, urobiť takýto krok je treba si položiť skutočne hlboké otázky, aké percento tých platform, respektíve, aké, aké tých platform je európske a aké percento pochádza z iných častí, teda zo Spojených štátov. Ak nebudeme vážne e, pristupovať k týmto témam, tak si myslím, že sa môžeme pripraviť v tejto časti sveta na veľké problémy. A, a posledný rečník na zozname rečníkov som ja. Ďakujem pekne za odvedenú prácu. Je tu paralelné práce, čo sa týkajú oblasti kolaboratívneho hospodárstva, toho, čo sme robili predchádzajúcu tému DSM je dôležité uvedomiť si obrovské prínosy pre spoločnosť a pre spotrebiteľov a pre naše hospodárstvo cez platformy. Ak chceme digitálne aby digitálne veľké, obrovské firmy rástli v Európe. Musíme sa postarať o to, aby sme tým digitálnym <laughs> deťom nepolámali nohy. Obrazne povedané, e, tu množstvo reglementácie, ktorú musí dodržiavať tieto platformy a musíme sa postarať o to, aby tá regulácia, ktorú máme, e, spolu fungovala dobre. Čo sa týka zodpovednosti, beriem na to, čo povedala, to, čo povedala Sabín, pre hudbu a audiovizuálny obsah to je iná téma, ale keď chcete tie pravidlá potom použiť na niečo iné, čo ponúka fyzický obsah ako exi, to bude niečo iné. Čiže nemôžeme mať univerzálne pravidlá pre všetkých, univerzálne pravidlá nemôžeme mať ani pre komunikáciu. Včera som poslal ľuďom textové správy WhatsApp, cez Facebook, cez Twitter a dokonca som ešte volal mojej mame a je tu množstvo porovnaní, ale v podstate mnohé z týchto služieb nie sú rovnaké a to si musíme takisto uvedomiť. Áno, viem, že sa musíme postarať o to, aby nákup online a offline, aby sa s ním zaobchádzalo rovnako, ale niekedy to prináša aj rôzne výhody pre spotrebiteľov. Porovnávame tieto služby navzájom a je tu naozaj veľká problematika dát. Pre všetkým to, čo ten pán vzadu povedal, veľa energie v tomto parlamente venujeme tomu, aby sme dotiahli do konca GDPR a po celej Európe sa ľudia snažia realizovať tieto pravidlá o ochrane osobných údajov. Takže postarajme sa o to, aby to fungovalo a neprepracúvajme ich v každej iniciatíve, ktorú začína tento parlament. Myslím si, že sa musíme postarať o to, aby existujúca legislatíva bola vhodná, zodpovedala aktuálnemu prostrediu a nevymýšľali sme stále niečo nové. Uh, a teraz vraciam slovo uh, Jarzimu. Áno, úplne súhlasím s Vicky, s tvojim vyhlásením. Našou zodpovednosťou ako zákonodárcu je vytvoriť správne rámcové podmienky a správne prostredie, aby sme zachovali rast a podporili vznik nových online platformiem v Európe. Takže je to obrovská zodpovednosť. Nemali by sme zajsť priďaleko Mali by sme ísť rýchlo, samozrejme, ale niekedy sa jednoducho nedá ísť príliš ďaleko. Dovolte povedať, že aby sme vytvorili to správne prostredie, vytvorenie správneho prostredia je oveľa viac ako nejaké veľmi konkrétne legislatívne návrhy. Takže držme sa takýchto všeobecných návrhov, ako je to v správe spravodajcu. Stretneme sa 20. marca 2017. o Budeme hovoriť o návrhu správy. Vidím, že spolupráca medzi tieňovými spravodajcami a spravodajcom je vynikajúca. Takisto aj medzi obodva výbormi podľa mňa je spolupráca vynikajúca. Takže to je veľmi dobrý príklad toho, že môžeme vytvoriť akési zhluky výborov v Európskom parlamente, zhluky výborov, pretože tie isté podobné zhluky boli zorganizované aj na Európskej komisii a mali by sme na to reagovať. A toto naše spojenie IMCO-ITRE je veľmi dobrým príkladom. Môžeme spolupracovať a vytvoriť niečo spolahlivé a dlhodobé v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Vicky Ford, Mm, veľa úspechov prajem obom výborom a stretneme sa 20. marca 2017. To je najbližšie stretnutie. Ďakujem veľmi pekne. Áno, najbližšie stretnutie 20. marca, ale hota na pozmenujúce návrhy je 23. marca a e, očakávame netrpezlivo na váš návrh správy. Ďakujem.